uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kolegyne, kolegovia, ukončili sme program rokovania. Ak nie sú žiadne námietky či pripomienky,